Now, to... Vážení kolegovia, dostávame sa k hlasovaniu. A v prvom rade e, k správe pána Sperolnyho. Ako som správne pochopila, rád by vystúpil. No. Zdá sa, že vystúpiť nechce. Pardon. Preto dávam správu na schválenie. Pán Garniš, nech sa páči. Vážená pani predsedajúca, Mali ste, mali ste možnosť e, sa vyjadriť do téme, vy ste sa týkali, alebo týkali sa otázky zo súdneho dvora, týka sa o finančné záležitosti spojené s postavou, alebo teda s pozíciou pána Broka, rovnako aj s jeho možnosťou slobodu prejavu, e, ktorý patrí k menšine, hovoríme teda o rovnosti zastúpenia. Je dôležité, aby sme uctili túto zásadu rovnosti. Bohužiaľ, Celá situácia sa vo výbore pre právne záležitosti vyvinula nesprávnym smerom a ja pevne verím, že opätovne sa nám podarí nastoliť spravodlivosť. Pani predsedajúca, predkladám správu na schválenie, takže pani Speron, pán Speron je teraz s nami a máte možnosť sa vyjadriť. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedajúca. Ehm, predpokladal som, že budeme hlasovať 12.25. Ehm, ospravedlňujem sa za svoju neprítomnosť. Chcem byť len jednoznačný ehm, v v jednom presnom čísle, alebo teda presne upresniť jedno číslo vo vysvetľujúcom stanovisku k tejto správe, kde odkazujeme na číslo 2200 eur malo ísť o 3256,41 eur, takže to číslo bolo nesprávne. Dobre, prejdeme teraz k hlasovaniu. Chcem vidieť tých, ktorí hlasujú za, proti, zdržali sa, dobre, na, správa bola schválená. Ďakujem pekne, pán Speroni. Môžeme teraz prejsť ďalej. Máme tu správu pani Šaldemoze o všeobecnej bezpečnosti produktov a dohľade na trhom, jednotlivé menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie, nech sa páči. Ak ste ukončili hlasovanie, uzatváram toto hlasovanie. A tento návrh bol jednoznačne schválený. Ďakujem pekne a gratulujem pani spravodajkyni. Ďalší bod je schválenie správy pani Rivázy, ktorá hovorí o, o, o manažmente e, chrípky H1N1, menovité hlasovanie za proti. Zdržali sa, správa bola schválená. Opäť gratulujem pani spravodajkyni. Ďalší bod na programe je správa pani ALS Sander ohľadom vymenovania člena Európskeho dvoru auditorov pána Haralda Fögerbauera. Budeme hlasovať elektronicky, nebudete vidieť svoje, svoje hlasovanie, bude tam modré svetelko, otváram hlasovanie. Ak ste odhlasovali, tak hlasovanie môžeme uzatvoriť. A táto nominácia bola schválená. Ďakujem pekne pani spravodajkyni. E, ďalším bodom je schválenie e, správy pani Rivelini e, ohľadom všeobecného dohovoru o stredomorskej oblasti. Máme 31 pozmenujúcich návrhov výboru pre rybolov, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmenujúci návrh 41 budeme mať rozdielne hlasovanie na dve časti, kto je za prvú časť, to je proti, zdržali sa schválené. Druhá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Ak ste hlasovali, môžem hlasovanie uzatvoriť a tento bod bol schválený. Pozmeňujúci návrh 48, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 49, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 50, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 51, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 52, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 47, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 12, teraz o upravenej verzii e, tohoto legislatívneho rozhodnutia návrhu komisie v pozmenenom znení, kto je za, proti, zdržali sa a je to schválené a teraz budeme hlasovať menovitým hlasovaním o tomto legislatívnom návrhu. Otváram hlasovanie. Ak ste ukončili hlasovanie, môžeme považovať tento dokument za schválený a gratulujem pani spravodajkyni. Teraz sa dostávame k hlasovaniu od, o správe od pani Podimata ohľadom inovatívneho financovania na globálnej a európskej úrovni. A chápem to tak, že tu máme žiadosť o vystúpenie od pána Gözesa. Skôr ako budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu číslo 1, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedajúca. V správe od pani Podimata, ktorá otvára niektoré veľmi dôležité otázky, ktoré sa týkajú inovatívneho financovania, obávam sa, že tu dochádza k istej miere zmetku. A práve preto by som chcel poprosiť socialistov a demokratov, aby stiahli svoj alternatívny návrh, ktorý predložili, tak, aby v rámci spoločnej práce sme mohli ďalej napredovať k úspešnému cieľu. Mrzí ma skutočnosť, že je tu istá opozícia k otázke finančnej dane. Sú tu dve, dva pozmenujúce návrhy, ktoré sú si navzájom veľmi podobné a mrzí ma skutočnosť, že takýmto spôsobom Európsky parlament nebude môcť vyjadriť svoje schválenie takejto dane a zároveň nevytvoríme rozumné podmienky v duchu konkurencieschopnosti v rámci celej Európy. Rád by reagoval pán Šult, nech sa páči. Äh, Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Mm, chcem um, povedať pánovi kolegovi Gozesovi, áno, my e, stiahneme toto alternatívne uznesenie. Ja som mojej poľskej skupine odporúčila, aby sme to urobili z jednoduchého dôvodu, pretože ten nasledujúci pozmeňací návrh e, ktorý zahrania a podpisuje vlastne 120 kolegyň a kolegov zo všetkých politických skupín, poukazuje na to, že nie je len o socialistický alebo konzervatívny alebo EPP návrh, ide vlastne o to, alebo návrh zelených, ide o to, aby sme urobili inštitucionálny návrh, aby sme vyslali signál, že tento Európsky parlament je v stave povedať cez hranice politických rozdielov Áno, chceme, aby hospodársky sektor mal a znášal svoj podiel na boji s krízou. Toto nie je socialistický návrh, to nie je návrh EPP, to je, EPP, to je návrh nás všetkých. Pretože pokiaľ to presedíme, tak to bude úspech nášho parlamentu ako takého. A preto toto, na ten alternatívny návrh uznesenia stiahujeme. Mrs. Pani Kráca, žiadali ste o slovo, nech sa páči. Pani predsedajúca, my sme eh, včera v plane ešte urobili iné, eh, iný návrh zo strany EPP, takže pokiaľ by sme to mohli objasniť, mohol by to byť kompromis, ide o, vlast, ide o ten podporný mechanizmus, čo sme o tom v rozpare hovorili, v rozprave hovorili a e, bolo by dobre, keby sme sa mohli dohodnúť na kompromis a tým vyslať pozitívny signál smerom na vonok. Uh, we all were... Sme tam, kde sme. Myslím, že by sme mali teraz prejsť k hlasovaniu. Prvý návrh bol stiahnutý, teda pozmeňujúci návrh číslo 1 od socialistov demokratov bol stiahnutý. Prejdeme teda k zvyšku hlasovania podľa pôvodného hlasovacieho zoznamu. To znamená, že ideme teraz priamo k pozmeňujúcemu návrhu 2. Budeme hlasovať menovite. Pozmeňujúci návrh 2 menovite. Otváram hlasovanie. Ak ste zahlasovali, tak môžeme hlasovanie ukončiť. A návrh bol schválený. Môžeme teraz prejsť k jednotlivým odsekom. Odsek 20, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Ak ste už hlasovali, uzatváram tento bod. A návrh bol schválený. Odsek 32, rozdelené hlasovanie. Budeme hlasovať eh, ob- v oboch prípadoch menovite. Prvá časť 32, otváram hlasovanie. Ak ste hlasovali, tak uzatváram možnosť hlasovať a návrh bol schválený. Druhá časť odseku 32. Otváram hlasovanie. Ak ste zahlasovali, tak môžem hlasovanie ukončiť. A podobne aj tento bod bol schválený. Odsek 36. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. 39 za, proti zdržali sa schválené 40 za, proti, zdržali sa, bolo to tesné a overíme si to elektronicky, čiže odsek 40, elektronické hlasovanie. Ak ste hlasovali, tak môžem hlasovanie uzatvoriť. A návrh bol schválený. Odsek 42, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa Opäť si to overíme. Otváram elektronické hlasovanie k odseku 42. Ak ste hlasovali, tak je hlasovanie ukončené a návrh bol zamietnutý. Odsek 65, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ak ste hlasovali, tak ukončujem. a návrh bol schválený. Predkladám návrh uznesenia k menovitému hlasovaniu. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. A návrh bol schválený. Blahoprajem pani spravodajkyni. Ďalší bod je hlasovanie o správy od pani Estrely ohľadom znižovania nerovnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ak to chápem e, správne, pani Alkon sa k tomu chce vyjadriť. Nech sa páči. E, ja by som chcela niečo povedať e, k dánskej verzii, pretože v dánskom preklade je pojem equitable, preloženie správne, pretože nemecké, uh, e, nemecký, uh, pardon, dánsky preklad znamená rovno, rovnaký druh. A neviem, či majú Švedi ten istý problém ako my, ale musí to byť e, v správe korektne preložené do dánčiny. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Prejdeme k hlasovaniu. Odsek 4 rozdelené hlasovanie na dve časti. Hlasujeme menovite. Otváram hlas, otra, hlasovanie k prvej časti. Ospravedlňujem sa prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť je menovite, otváram hlasovanie. Ak ste hlasovali, môžem hlasovanie uzatvoriť. A návrh bol schválený odsek 5 v dvoch častiach. Takže odsek 5 je v troch častiach, menovite prvá časť. Dali mi nesprávny scenár. Takže prvá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa schválené. Druhá časť, menovite, otváram hlasovanie. Ak ste hlasovali, tak môžem hlasovanie ukončiť. a návrh bol schválený. Tretia časť. Menovite otváram hlasovanie. Ak ste hlasovali, hlasovanie uzatváram. A návrh bol schválený. Odsek 6 v dvoch častiach. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie k prvej časti. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Druhá časť. Hlasujeme priamo, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 7. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Ak si všetci hlasovali, môžem hlasovanie uzatvoriť. A návrh bol schválený. Ocek 8 v dvoch častiach. Hlasujeme menovite. Kto je za prvý, prvú časť? Proti? Zdržali sa schválené. Druhá časť menovite. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Odsek 9, menovite. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. A návrh bol schválený. Odsek 22 v dvoch častiach. Kto je za? Prvej časti druhá, e, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. Odsek 24, menovite otváram hlasovanie. Ak ste hlasovali, hlasovanie ukončujem. Tento návrh bol schválený. Odsek 25 v dvoch častiach, menovite prvá časť. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Ak ste hlasovali, ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Odsek 26. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Odsek 28. Menovite hlasujeme. Otváram hlasovanie. Ukončím hlasovanie. Návrh bol schválený. Odsek 29. rozdelené hlasovanie. V dvoch častiach menovite. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Otváram menovité hlasovanie k druhej časti 29. Ukončujem hlasovanie. a návrh bol zamietnutý. Odsek 36, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Odsek 37, rozdelený na dve časti. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Druhá časť za? Proti? Zdržali sa schválené poriadku, overím si prvú časť 37, ak môžeme otvoriť elektronické hlasovanie k prvej časti 37. Ak ste ukončili hlasovanie, hlasovanie je uzatvorené a návrh bol skutočne schválený. Teraz ideme k odseku 53 v dvoch častiach, hlasujeme menovite. Prvá časť, pardon, ospravedlňujem sa, nehlasujeme menovite, kto je za, proti, Držali sa. To bolo tesné, overíme si to. Overíme si prvú časť 53. Ak ste hlasovali, môžeme hlasovanie ukončiť. Návrh bol schválený. Druhá časť je menovite, takže otváram hlasovanie k druhej časti odseku 53 menovite. Ukončujem hlasovanie. A to je prijaté. Odsek 56, eh, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. To je prijaté. Odsek 57. 57. Eh, hlasovanie po častiach. Prvá časť, kto je za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 Odsek 77, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Odsek 77, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijatý. Úvodné ustanovenie D, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie prijaté. Úvodné ustanovenie G, menovité hlasovanie otváram. Zatváram hlasovanie. Prijaté. Úvodné ustanovenie H, menovité hlasovanie otváram. Zatváram hlasovanie. Prijaté úvodné ustanovenie I. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté úvodné ustanovenie O. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté. Úvodné ustanovenie AA v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatá. Druhá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijatá. Úvodné ustanovenie AD, menovité hlasovanie, otváram. Zatváram. Prijaté. Teraz návrh uznesenia v celku, menovité hlasovanie, otváram. Konec hlasovania.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 Tretia časť 39, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. Odsek 43, eh, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. Odsek 45, eh, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. Odsek 61, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, preveríme. Odsek 61, otváram hlasovanie. Všetci ste hlasovali, zatváram hlasovanie. A to bolo prijaté. Odsek 66, e, hlasovanie po častiach, e, kto je za prvú časť, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. Druhá časť, e, kto je za, kto je proti,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 Zatváram hlasovanie. A to bolo prijaté. pôvodné ustanovenie G. To je pôvodný text, preto bol prijatý. Nie to u pozmeňujúci návrh, je to pôvodný text. Takže úvodné ustanovenie H. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? To mi nebolo jasné. Úvodné ustanovenie H. Môžeme to preveriť? Zatváram hlasovanie. A to bolo prijaté. Zamietnuté. Stále ste ešte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 A to bolo prijaté. Tretia časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? To nebolo jasné. Môžeme preveriť tretiu časť. Zatváram hlasovanie. A bolo to zamietnuté. Odsek 11, hlasovanie po častiach. Odsek 13, hlasovanie po častiach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 Všetci hlasovali, zatváram hlasovanie. Bolo to prijaté. Teraz ideme k odseku 16 po častiach, kto je za prvú časť, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. Druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. Odsek 21, dve časti, kto je za prvú časť, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. Druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. Odsek 22, kto je za, kto je proti, kto sa držal, prijatá. Odsek 24 v dvoch častiach, kto je za prvú časť, kto je proti, kto sa držal, prijatá. Druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa držal, prijatá. Odsek 28, kto je za, kto je proti, kto sa držal, prijatá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 odsek 34 v dvoch častiach, to je za prvú časť, proti, zdržal sa prijatá. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa prijatá. Odsek 38, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatá. 39, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatá. 40, kto je za, proti, zdržal sa prijatý odsek 42, hlasovanie po častiach, kto je za prvú časť, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. Druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. Odsek 43, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Všetci hlasovali, zatváram hlasovanie. A to je zamietnuté odsek 45 v dvoch častiach, to je za prvú časť, kto je proti, kto sa zdržal prijatá, druhá časť, kto je proti, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatá, odsek 47, hlasovanie po častiach, 7 e, časti. Dúfam, že niekto to bude so mnou počítať. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatá, Hm, druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatá. Tretia časť, e, kto je e, za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatá. E, štvrtá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatá. Piatá časť, kto je za, proti, zdržal sa. schválené. Overíme si to, takže teda, overujeme si piatú časť odseku 47. Ak ste ukončili hlasovanie, môžeme ho vyhodnotiť a návrh bol schválený. Prejdeme teraz na šiestu časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? To bolo tesné. Overíme si to. Šiesta časť odseku 47. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Siedma časť, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Teraz prejdeme k odseku 48 v dvoch častiach. To je za prvú časť proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. 49 v dvoch častiach, kto je za, proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa, myslím, že si to overíme, overíme si druhú časť 49. Ak ste ukončili hlasovanie, hlasovanie uzatváram, návrh bol zamietnutý. Odsek 51 a v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa schválené, odsek 52 a v troch častiach prvá časť za, proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa schválené, tretia časť za, proti, zdržali sa schválené 53, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Odsek 53, máme tu over, e, žiadosť o overenie hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. A návrh bol schválený. Odsek 54 za, proti, zdržali sa Overíme si to, prosím. Overíme si 54. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Odsek 55, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Odsek 56 za, proti, zdržali sa a je to schválené. 57 za, proti, zdržali sa schválené, 58 v dvoch častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa schválené, 58 druhá časť za, proti, zdržali sa schválené, 59 za, proti, zdržali sa schválené 61 za, proti zdržali sa schválené Úvodné ustanovenie R. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz budeme hlasovať o celom návrhu uznesenia ako o celku. Kto je za? Proti? Zdržali sa? A návrh bol schválený. Ďalší bod na hlasovanie je správa od pána Martina Hojslinga ohľadom deficitu bielkovín v Európskej únii, aké sú riešenia pre tento dlhodobý problém. Pán Hojzling ako spravodajca by chcel vystúpiť, nech sa páči. Pani predsednička, vážené dámy a páni, vážení kolegovia, v tejto správe ide o to, že 80-percentný deficit bielkovín EÚ musíme vyriešiť a to pestovaním európskych bielkovín ide, nejde o diskusii o nulovej tolerancii a nejde takisto v tejto správe o to, aby sme uľahčili uh, dovoz geneticky zmenenej soje. Preto vás žiadam, aby ste z, uh, hlasovali za pozmeňovací návrh 3 až, nehlasovali za trojku a štvorku, pretože pokiaľ sa tieto dva body príjmu, budem musieť stiahnuť moje meno spod tejto správy. Ďakujem. Ďakujem pekne, prejdeme k hlasovaniu. Odsek 2, menovite otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Odsek 3, menovite. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Odsek 5 menovite. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený odsek 7. Otváram premenovité hlasovanie. Návrh, teda ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Odsek 9 Podobne menovite otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Odsek 10. V dvoch častiach hlasujeme menovite. Prvá časť otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Prvá časť je schválená. Druhá časť Ukončujem hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. 11. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Odsek 14. Menovite. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Odsek 15 v troch častiach. Všetky menovite. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Prvá časť je schválená. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Tretia časť. Otváram hlasovanie. Ukončím hlasovanie. Tretia časť bola tiež schválená. Odsek 16 hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Ukončím hlasovanie. Návrh bol schválený. Úvodné ustanovenie 8. Proti zdržali sa. Overíme si to elektronicky. Čiže ustanovenie 8, ukončujem hlasovanie. Návrh bol jednoznačne schválený. Úvodné ustanovenie C v dvoch častiach hlasujeme rozdelenie. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa. Schválené druhá časť za, proti, zdržali sa. Schválené. Úvodné ustanovenie E, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Úvodné ustanovenie H v dvoch častiach, to je za prvú časť, proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa, overíme to elektronicky, čiže druhá časť úvodného ustanovenia H. Ukončujem hlasovanie. A návrh bol schválený. Úvodné ustanovenie I, kto je za, proti, zdržali s... Overíme to ešte raz. Úvodné ustanovenie I, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Úvodné ustanovenie K, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie, ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Uvedené ustanovenie P, kto je za, proti, zdržali sa, schválené písmeno Q v dvoch častiach, kto je za prvú časť, proti, zdržali sa, schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené, T v dvoch častiach za prvú časť proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. X. Menovite otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Z. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ustanovenie A1. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ak ste všetci hlasovali, hlasovanie uzatváram, návrh bol schválený. Hlasujeme o návrhu uznesenia ako o celku. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Návrh bol schválený. Pani spravodajkyňa, si, pán spravodajca si žiadal slovo, nech sa páči. Keďže takto dopadlo hlasovanie, e, že e, ste zmenili tú správu, chcem vás poprosiť, aby ste vymazali moje meno z tejto správy a e, ja to chcem stiahnuť. You. Been... Uh, Ďakujem pekne, vaša požiadavka bola zaznamenaná. Ďalej je to správa od pani Nedelčevy ohľadom rovnosti medzi mužmi a ženami za rok 2010, odsek 20, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Ocek 21 hlasujeme o dvoch častiach. Prvá časť to je za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. Tretia, 23 v dvoch častiach. Prvá časť, to je za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. Odsek 27, dve časti, za prvú časť proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa schválené, odsek 28, kto je za, chcete si to overiť, dobre, overujeme si druhú časť 27, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol skutočne schválený. Odsek 28, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté 20, odsek 30, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté odsek 31, za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to Odsek 31. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Odsek 34. Rozdiel, rozdiel na dve časti, kto je za prvú časť proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa Overíme si to, druhá časť 34, overíme si elektronicky. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Odsek 45, kto je za, proti, zdržali sa. Schválený odsek 48, rozdelený na dve časti, kto je za prvú časť, proti, zdržali sa schválené druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 52 v troch častiach, to je za prvú časť, proti, zdržali sa, schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Overíme si to druhá časť 52. Ukončím hlasovanie, je to schválené. A to je za, proti, zdržali sa schválené. 53. opäť v troch častiach, to je za prvú časť, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa. To bolo tesné, overíme si druhú časť. Návrh bol schválený. Tretia časť, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Odsek 55 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Druhá časť za? Proti? Zdržali sa. Opäť to bolo tesné, overíme si to. Druhá časť 55. Od... Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. 58 v troch častiach. To je za prvú časť proti, zdržali sa. Schválené druhá časť za, proti, zdržali sa. Schválené tretia časť za, proti, zdržali sa. Schválené odsek 60 v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Schválené druhá časť za, proti, zdržali sa, overíme si to, druhá časť 60. Ukončím Ukončujem hlasovanie. A návrh bol schválený. Tretia časť 60. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 61 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Overíme si to, druhá časť 61. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Odsek 65 za, proti, zdržali sa schválené. Odsek 66 Máme tu ústny pozmenujúci návrh od pána Silvestriho. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. V oceku 66 poviete, e, trvajúc na skutočnosti, že ženy by mali kontrolovať svoje reprodukčné a sexuálne správanie pomocou prístupu k možnostiam aborcie a antikoncepcie. Navrhujem, aby sme tam vsunuli text, zároveň berúc do úvahy právo na život, um, vyzývajúc uh, komisiu a členské štáty, aby, upl- aby uplatnili také opatrenia, ktoré budú môcť aktivovať sociálne e, systémy, ktoré budú pomáhať nám tam, kde je to možné, možné aby uh, aby dokázali prekonávať eh, problémy, ktoré ich môžu viesť k aborcii. To je ústne pozmeňujúci návrh, ktorý bude brániť právo žien ehm, na prístup k eh, potratom a k eh, antikoncepcii, ale nemali by sme považovať potrat za akúsi antikoncepčnú metódu alebo metódu kontroly reprodukcie. Máme nejaké námietky proti tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu. Zdá sa, že áno, takže nebudeme si osvojovať tento ústny pozmeňujúci návrh na tomto základe vrátime sa tedy k odseku 66 v troch častiach. Prvá časť to je za, proti, zdržali sa. Overíme si to. Prvá časť, overíme si to. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Druhá časť za, proti, zdržali sa, overíme si to. Ak ste všetci hlasovali od druhej časti, hlasovanie ukončujem. Návrh bol schválený. Tretia časť. Za, proti, zdržali sa, schválené. Overíme si tretiu časť, ak si želáte, otváram hlasovanie. Ak ste všetci hlasovali, hlasovanie je ukončené. Návrh bol schválený. Odsek 76, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Úvodné ustanovenie U, kto je za, proti, zdržali sa schválené návrh na uznesenie ako celok, kto je za, proti, zdržali sa. Myslím, že si to overíme. Overujeme si celý návrh uznesenia. Ak ste všetci hlasovali, tak hlasovanie je ukončené. Návrh bol schválený. Poslednou správou je správa pani Plump ohľadom chudoby žien. Otváram hlasovanie o odseku 8, rozdielne na dve časti, kto je za prvú časť proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa schválené, odsek 15 za, proti, zdržali sa. Overíme si to, odsek 15, overujeme si hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. A návrh bol zamietnutý. Odsek 16 v dvoch častiach. Prvá časť to je za, proti, zdržali sa. schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa. Overíme si to, overujeme si druhú časť odseku 16. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený odsek 21, kto je za, proti. Zdržali sa schválené odsek 23, za, proti. Zdržali sa schválené. Odsek 34, za, proti. Zdržali sa. Overíme si to. Odsek 34. Ukončujem hlasovanie. Je to jednoznačne zamietnuté. Odsek 38 rozdelený na 4 časti. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. Tre, druhá, tretia časť, pardon. Overíme si druhú časť odseku 38. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Tretia časť za, proti, zdržali sa, schválené. Štvrtá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Ocek 34, 43 pardon, v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Tretia časť, za, proti, zdržali sa. Overíme si to, overujeme si 43. tretiu časť. Ukončujem hlasovanie. A návrh bol schválený. Odsek 44. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené odsek 45 v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa. Zamietnuté, tretia časť za, proti, zdržali sa. Zamietnuté, odsek 48 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 49 za, proti, zdržali sa schválené. Odsek 50 rozdelený na dve časti. Prvá časť to je za, proti. Ospravedlňujem sa. Už mám toho celkom dosť, rovnako asi ako aj vy. Odsek 50, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 57 za, 56 za, proti, zdržali sa, schválené. 58 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 59 za, proti, zdržali sa, z, zamietnuté 60 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 62 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 65 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 69 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 77, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté, druhá časť odpadáva. 84 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 86 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ečko za, proti, zdržali sa zamietnuté, N za, proti, zdržali sa e, zamietnuté, návrh uznesenia ako celku za, proti, zdržali sa schválené. A teraz môžeme prejsť k vysvetleniam hlasovania. Angelis on the Schademoser report. Pán Angelis k eh, správe Schaldemose, nech sa páči.